demokratov v Európskom parlamente žiadosť o vymenovanie pána Enrique Guresalon do výboru pre ústavnoprávne otázky, na, za, e, aby nahradil pána Ramona Tonda. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie, takže toto vymenovanie e, je schválené. A týmto končí hodina otázok a odročujem rokovanie až do 9. hodiny dnes večer. Ďakujem.